vašu pripomienku. Dostávame sa teraz k e, stručnej prezentácii správy pána Harbra o e, zadávaní verejných zákaziek v predobchodnej fázi a podpore inovácie za účelom e, udržateľných služieb v Európe. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, je e, to vhodné e, a obzvlášť vhodné, že pani Redingová teraz odpoveda dnes za komisiu, pretože moja správa je zameraná na návrh, ktorý bol vypracovaný počas niekoľkých rokov s jej službami. A je to veľmi dôležitý návrh, ktorý má širokosiahle možnosti pre celé európske hospodárstvo. A pre posolstvo, ktoré chcem povedať e, komisárke dnes je, že sa chcem poďakovať za jej službám za e, vedúcu úlohu, ktorú tu mali, ale ja myslím, že táto iniciatíva by mala byť oveľa lepšie známa, e, musí sa šíriť z Digi pre informačnú spoločnosť a to musím začať robiť a je to také dôležité, hlavne v terajších ekonomických časoch. O čom teda hovorím? Jadro veci je, že verejné orgány v Európskej únii minajú ehm, obrovské množstvo peňazí na nákup produktov a služieb. Odhaduje sa, že 1800 e, miliard eur sa e, čerpá na verejné obstarávanie každý rok. Koľko z tohoto verejného obstarávania sa v skutočnosti ehm, čerpa na e, výskum a um, potešovanie um, rozvoja v nových výzvach, ktoré um, máme pred sebou každý deň. Lepšie zdravotníctvo, lepšie dopravu, riešenie klimatických zmien a energetické efektívnejšie budovy. A výdavky e, na verejné obstarávanie v EU, ktoré sa spojené s výskumom a vývojom sú len 1% tohto rozpočta. Vzhľadom na to, že chcem plniť e, cieľ Lisabonskej stratégie, aby sme e, zvyšili naše výdavky na 3% z ODB, tak tu máme obrovský potenciál. A tu na, um, prichádza um, celé to poslanie um, pred úsilím pred verejným obstarávaním. My chceme, aby sme podnetili verejné orgány, aby vytvorili dopyt po inovatívnych riešeniach a potom pracovali s inovatívnymi spoločnosťami, aj malými, aj veľkými, ale osobitne s eh, malými eh, podnikmi, ktoré eh, môžu mať z toho lepší prospech. A my chceme byť inteligentní zákazníci a myslieť vopred, aby sme premysleli o riešeniach, e, pre ktoré ešte neexistuje komerčné riešenie, ale pre ktoré existuje celý rozsah riešení, ktoré možno vyvíjať s finančnými príspevkami od verejných orgánov, aby tieto financovali výskum vývoj možno až do um, prvej uh, fáze týchto myšlienok a potom, aby uh, rozvinuli uh, to do ďalšej fázy životoschopnosti, kde tieto služby možno poskytovať. A um, prospekt z toho potom um, bude mať opäť dopad na malé um, podniky keď e, im e, dáme túto finančnú podporu, tak to bude dôležité pre e, tieto podniky. A tam už, kde to začalo, vidíme skúsenosti, že podniky, hoci aj keď nepripravia víťaz um, tak čas ich vývoja sa financovala a potom vďaka tomu môžu vyvíjať ďalšie produkty, ktoré im generujú príjem. A e, tiež je tu druhá iniciatíva komisie, ktorú e, som prebral v mojej správe, ktorá sa e, volá vedúca, teda iniciatíva, kde chceme, aby verejné spoločnosti boli vedúcimi hráčmi pri rozvoji a vývoji čistej energie a dopravy. Potrebujeme to lepší výcvik, výmenu na lepšie skúsenosti a lepšie spoluprácu pri šerení tohto návrhu. A dúfam, že komisia aj Mm, kolegium e, tata e, z toho sa ujme. A na záver chcem povedať, čo môžeme dovoliť trošku času na viac, pretože toto je v zásade aj faktická pripomienka pre vás. V prvom rade chcem povedať pre toto prázdnu snemovňu, že e, to boli dve stanečky, ktoré som mal e, moje mojej od pána sa z výboru pre právne veci a e, ďalšie kolegyňa, ktorí nemohli preložiť tieto svoje stranička, čo je škoda, pretože mali cenné príspevky, ktoré mi dali som pozornosti na Tiež sa chcem poďakovať tiež spravodajcom pani Nárovi za to, že som um, pracoval. A na záver, ak dovolíte, chcem povedať, že toto je riešenie, kde um, každý bude víťazom. Aj spoločnosti občania, aj verejné orgány, aj podniky, aj inovátory, aj európske hospodárstvo. A toto je, pán predseda, také dôležité. A e, zatiaľ, čo hľadáme e, verejné orgány, ktoré budú investovať e, do vývoja v čase ekonomickej krízy. Tento návrh je ešte dôležitejší, ako bol, keď som to začal pred e, pár mesiacmi. Ďakujem, pán Harbour. Pani komisárka má slovo tam preto nemôžem súhlasiť viac, pretože hm, obstá, verejné obstávanie vo fáze pred komerčným využitím v podstate ehm, vedie k, nielen k zlepšovaniu verejnej služby, ale zároveň aj zabezpečuje priemyslu dosiahnuť vedúcu úlohu na medzinárodných trhoch. Takže to sú úplne veľmi dobre hm, investované peniaze a osobitne dôležité je to v časoch krízy, keď eh, potrebujeme hm, zaviesť výsledky výskumu do skutočného priemyslu, e, tak aby sa tieto technologické riešenia a inovácie dostali do praxe. Som veľmi rada, že správodajca, pán Harber, spoločne s komisiou podporil to, čo už, na, na čom sa už pracuje pomerne dlhú dobu. Ale pracovať na niečom a pripraviť, doviesť to až do konca, až do, do e, skutočnej praxe, to je naozaj dlhá cesta. A preto ja dúfam, že správa parlamentu bude práve tým spúšťačom a tým dôležitým prvkom, ktorý vlastne doplní alebo spustí práve tú našu politiku v oblasti inovácií. A práve je potrebné dokonca spustiť aj projekty pre nové inovácie v Európe. To práve môže priniesť priniesť pre nás zmenu. A práve to je dôvod, prečo vítam túto iniciatívu a blahoželám pánovi Harborovi za jeho prácu. No už aké budú konkrétne budúce alebo nasledovnúce kroky, ktoré budeme musieť podniknúť v rámci okamžitej reakcie na konkrétne odporúčania zo správy, môžem potvrdiť, že komisia bude podporovať také kroky, ktoré budú podporovať zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a budeme zabezpečovať poskytovanie stimulov e, pre tých verejných obstarávateľov v členských štátoch, e, aby e, preferovali inovačné projekty. Komisia už aj otvorila určité tendre, napríklad v oblasti Interact SIP a FP7, aby sa zabezpečili siete e, medzi samozprávami k práve k tomu verejnému starávaniu v tej fáze ešte pred komerčným využitím. A e, tiež je potrebné, aby aj samozprávy spolupracovali e, v rámci tohto obstarávania, pretože je to dobré pre ich e, investície verejných prostriedkov a zo strany komisie mohla by som zdôrazniť, e, že aj v našom oznámení, ktoré sa plánuje na začiatok marca tohto roku, navrhujem posilnenú e, stratégiu pre rozvoj výskumu oblasti IKT, čo je veľmi dôležité. a dúfame, že v najbližších mesiacoch budeme e, svetkami viacerých e, projektov a tiež e, pozývam aj členov výboru aj takisto ostatných parlamentárov, aby vycestovali, aby hovorili s jednotlivými vládami aj s ministrými samozprávami o tomto verejnom obsahovaní ešte pred komerčným využitím. Takže veľmi pekne vám ďakujem za túto, za túto správu predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. A tiež ďakujem tomu poslednému poslancovi dnešného večera. Hlasovať sa bude zajtra. A pokračuje sa rokovanie zajtra o 9. Program rokovania bol už zverejnený a je k dispozícii na, na internete.